Buenos días. Bonjour. Dobré po obede. Dobré ráno. Drahí kolegovia, dobré ráno vám všetkým. Budeme pokračovať v našej práci, tak ako sme ju zanechali včera večer a Zaoberali sme sa bodom číslo 14, a to bol čas na hlasovanie, a týkalo sa to Európskeho fondu pre, e, pre utečencov na obdobie 2008-2013. Mm, spravodajcom je pán Claude Moraes. Neviem, či je tu alebo nie. Nie je tu. Avšak e, bodom alebo cieľom je e, prijatie e, návrhu odporúčania pre druhé čítanie. Neboli prijaté žiadne pozmeňovacie návrhy, takže budeme pokračovať v hlasovaní. A vzhľadom na to, že pán Moraes tu nie je prítomný, e, chcem sa, op- chcem sa opýtať, či je niekto poverený tým, aby sa ujal slova v jeho mene? Áno, Pani Lambertová, áno, nech sa páči. Eh, chcete sa prihlásiť o slovo? Chcel by som povedať, pán predseda, že sú tu určité zmeny, eh, ktoré sa týkajú zároveň aj eh, vytvorenia, respektíve Európskej azylovej podpornej kancelárie. A ako povedal predo mnou môj kolega, pán Moraes, tieto zmeny spolu súvisia. Áno, ďakujem pani Lambertová, pani, pán Kušman. E, ďakujem, pán predseda. E, budem hovoriť za e, skupinu SND. Pán Moraes je našim členom a právo hovoriť v jeho mene. Ďakujem. Pokiaľ nie sú ďalšie pripomienky, či už z predsedníctva alebo z iných, pán Burgos, tak v tom prípade môžeme pristúpiť k hlasovaniu. Nech sa páči, pristúpme k hlasovaniu. Je to elektronické hlasovanie. Áno, hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzatvorené. Takže zrátame hlasy. 40 za, 5 proti. Nema, nikto sa nezdržal hlasovania. Takže, takže 41 za. Takže je to prijaté a teraz, a teraz hlasujeme o Lambertovej správe, o správe pani Lambertovej. A hlasovanie je otvorené. Áno, hlasovanie je uzatvorené. a máme opäť e, rovnaký výsledok 41 hlasov v prospech 5 proti, avšak máme tu jedno zdržanie sa. Áno, ďakujeme vám za to. Teraz prejdeme k bodu 16. ktorá sa vzťahuje na vytvorenie spoločného programu EO pre presídľovanie. E, Spravodajcom je pán Rui Tavares. Myslím si, že budeme hlasovať k bodu 16 máme orientačné hlasovanie e, k, k návrhu správy o vytvorení spoločného programu Európskej únie pre presídlovanie. Začíname hlasovať. E, pán Tavares, chcete sa ujať slova? A chcel by som ujasniť, že teraz e, hovoríme o iniciačnej správe a potom prejdeme k tomu orientačnému hlasovaniu. Áno, začíname iniciatívou. Takže začíname hlasov s hlasovaním. E, Pozmeňovacie návrh číslo 19 e, v prospech proti je prijatý. Pozmeňovací návrh 20 e, za Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 21. Za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 22. Proti? Je prijatý. Pozmeňovací návrh 24. 23, ospravedlňujem sa, 23. Proti? Žiadne zdržanie sa, takže je prijatý. E, pozmeňovací návrh 24 teraz. Hlasy proti? Je prijatý. Pozmeňovací návrh 25, to požiadavka EPP, eh, e eh, hlasí za. Pán Tavares by chcel niečo dodať. Chcel by som iba eh, objasniť, že pokiaľ tomu rozumiem správne, predvídali sme pre náboženské a etnické organizácie, ako povedal pán Nikolao, aby sme, aby sme im pomohli pri presídlovaní e, e, e, utečencov. A v prvom rade je o stanovenie, že v prvom rade sú to náboženské, náboženské organizácie a utečenecké organizácie a je to vlastne orálna, orálna pripomienka a hovoríme o hovoríme nie o náboženských, etnických organizáciách, ale chceme, aby sa k tomu pridali aj komunitné organizácie. Je niekto proti tomu, aby sme tam pridali e, komunitné organizácie? Nevieme celkom, čo je komunitná organizácia. Nevieme, čo si pod tým máme predstaviť. Pán Kašman. Pán predseda, chcel by som iba upozorniť výbor, že sme mali podobný problém v Spojenom kráľovstve a niektoré krajne pravicové skupiny sa popisujú a definujú samých seba ako komunitné organizácie. A e, tu sme naozaj vo veľmi komplikovaných vodách, čiže musíme e, byť veľmi opatrní, aby sme musíme predovšetkým ctiť ducha e, tohto vyhlásenia a adresovať samotný problém. Pán Tavares, pán Tavares váš pozmeňovací návrh nebol prijatý, keďže boli vznesené námietky. Áno, pán Buzutin. Čo sa týka kompromisu, eh, chcel som sa opýtať, eh, čo občianské organizácie a občianské združenia. Eh, nevyzerá to tak? Sú tu námietky? Vzhľadom na to, že boli znesené námietky, pristúpime priamo k hlasovaniu v tom prvom texte za, proti, Skontrolujeme to. Elekt- Prejdeme na elektronické hlasovanie opäť za. Teda, pardon, eh, hlasujte. Hlasovanie uzatvorené. 28 za 17 proti, nikto sa nezdržal, čiže eh, pozmeňovací návrh bol prijatý. Ďakujem za slovo. Moje hlasovacie e, zariadenie e, nehlasovali a nefungovalo, ale ja som hlasoval za. A e, druhá časť za, proti, je prijatý. Teraz pozmeňovací návrh 26 za, proti, je prijatý. Pozmeňovací návrh 27 za. A proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 28. A proti? Je prijatý. Pozmeňovací návrh 29. Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 30. Za? Proti? Prijatý. Pozrieme sa na 31 za. Proti? Vidím, že je prijatý. Pozrieme sa na 32 za. Proti? Myslím si, že je prijatý. Vidíme tu odstavec 26. A máme tu nový, nový e, pán Tavarec zniesol ďalšiu ústnu, ústny pozmeňovací návrh. Kto je za? Kto je proti? Je prijatý. A pozmeňovací návrh 33. Pozmeňujúci návrh 34 za. Proti. Je prijatý. Pozmeňujúci návrh 35. Pardon, 36. Proti. Je prijatý. Áno, pán Ďakujem mal ústny pozmeňovací návrh, e, čo sa týka pozmeňovacieho návrhu číslo 1 e, pána spravodajcu. A pán spravodajca s tým súhlasil. Na konci pozmeňovacieho návrhu 1 by e, pridal nasledujúcu vetu tam. Takéto programy budú implementované aj v budúcnosti Eh, aj pre parlamenty, ktorých sa to týka. Eh, mohli by ste to zopakovať ešte raz ten text? Kde tie takéto programy budú implementované eh, aj v budúcnosti na žiadosť parlamentu. Nejaké námietky na túto ústny pozmeňovací návrh? Namietate? Nie? Aha, nenamietate. Aha, vy ste za. A myslím si, že sme to odsúhlasili ako kompromisný, e, kompromisný pozmeňovací návrh. Kto je za? E, kto je proti? E, prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 38. Za? Proti? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 40. No, nie, pardon, 39. 39 e, za. A proti. Je prijatý. Teraz pozmeňujúci návrh 40 za. Proti. Je prijatý. Pozmeňujúci návrh 41 za. Proti Vidím, že je odmietnutý. si návrh 42. Proti? Prijatý. Teraz máme kompromisný pozmeňujúci návrh 2. Za? Proti? Prijatý. Teraz e, pozmeňovacie návrhy 43, 44 a 46 vypadli a vidím e, pozmeňovací návrh 45. E, kto je za? Hlasujte. A kto je proti? Myslím si, že je odmietnutý. Teraz pozmeňovací návrh 1. E, kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh e, číslo 2, časť 9. Kto je za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 3. Za? Pozmeňujúci návrh 3 bod A. Proti? Myslím si, že je prijatý. Teraz ústny pozmeňovací návrh pána Tavaresa. Kto je za tento pozmeňovací návrh? Kto je proti? Skontrolujeme. Myslíte, že je prijatý? Skontrolujeme si to? Nie, nie, nemusíte, je to prijatý. Uh, Pozmeňujúci návrh 4. Ten vypadol. Teraz pozmeňujúci návrh 5 za, proti, prijatý. 6 za, proti, Prijatý. Návrh 7 za. Proti. Prijatý. Pozmeňovací návrh 8 za. Proti. Prijatý. Pozmeňovací návrh 9 za. Proti. Prijatý. 10 e, za. Proti. Prijatý. 11 za proti, prijatý. 12 za, proti, prijatý. Pozmeňujem Pozmeňujúci návrh 13 za, proti, prijatý. Pozmeňujem Pozmeňujúci návrh 14 za, proti, prijatý. Pozmeňujem Pozmeňujúci návrh 15 za, proti, prijatý Pozmeňujem sa návrh 16 za. Proti. Prijatý. Odmietnutý. si návrh 17 za. Proti. Odmietnutý. Áno, skontrolujeme si to. Pozmeňujúci návrh 17. Eh, hlasujte teraz. 17. Pozmeňujúci návrh 17. Teraz je hlasovanie uzatvorené. Teraz je 23 a 21 je prijatý. 23 za, 21, 22, 22 proti je prijatý. Pozmeňovací návrh 18 za, proti je prijatý. A teraz prejdeme k, ku konečnému e, elektronickému hlasovaniu. Hlasovanie je otvorené. Teraz je hlasovanie uzatvorené. Takže 39 za, 4 proti a žiadne, mm, žiadne e, zdržanie sa. Ďakujem, pán Tavares. A prejdeme na druhé hlasovanie, ktoré je v návrhu správy. E, pán Tavares, chceli by ste sa ujať slova? Nie. Tak prejdeme k samotnému hlasovaniu. Takže začíname dvojkou, to je stiahnuté, kompromisný pozmeňovací návrh jednotka, kto je za, kto je proti, prijatý. Desiatka vypadáva, jedenáctka vypadáva, dvanáctka vypadáva, trináctka vypadáva, štrnáctka vypadáva. Trojka bola stiahnutá. Kompromisný pozmeňovací návrh dvojka. Kto je za? Proti? Prijatý. 15 odpadá, 16 odpadá. Pozmeňovací návrh 4. Za. Proti Skontrolujeme to? Nie? Myslím, že je prijatý. V poriadku. Peťka. Pozmeňovací návrh číslo 5. Za. Proti. Prijatý. Pozmeňovací návrh 17. Za. Proti. Myslím, že je odmietnutý. Pozmeňovací návrh číslo 6. Za proti, prijatý. Sedmička za, proti, prijatý. Osmička za, proti, prijatý. Teraz úvodné ustanovenia a citácie. Jednotka za, proti, Skontrolujeme to? Nie. Myslím, že je prijatý. Myslím, že je prijatý. Áno. Deviatka. Za. Proti. Prijatý. Záverečné hlasovanie. Elektronické. Nie. Elektronické. Záverečné hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Teraz je uzavreté. 39 za, 5 proti, 1 sa zdržal. Takže návrh orientačného hlasovania je to prijaté. Ďakujem pekne, pán Tavares. Ďakujem. Teraz prechádzame k bodu číslo 18. Práva na tlmočenie a preklad v trestnom konaní. Máme spravodajkyňu pani Sara, Saru Lutfordovu. Latford. Ide tu orientačné hlasovanie. Pani Latford chce sa hlásiť o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Len v krátkosti, pán predseda, nechcem eh, zdržiavať hlasovanie, ale aby som využila túto príležitosť na pár komentárov. Najprv chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich účasť a dobrú spoluprácu. Boli sme veľ, veľmi užitoční a pomohli mi. A výsledok e, vidíte v tom, že máme 13 e, kompromisných pozmaňovacích návrhov. To je výsledkom brainstormingu, pretože všetci sme na rovnakej úrovni. Chceme posilniť e, toto opatrenie, takže dúfam, že kolegyňa a kolegovia budú môcť podporiť všetky tieto kompromisy. No, vidíte z pozície spravodajkyne, tie pluská, z toho vyplýva, že ak kompromisy odpadnú stále, e, budem súhlasiť so všetkými, prakticky so všetkými pozmeňovacími návrhmi. Čiže skutočne som vďačná všetkým. Len dve pripomienky. Prvá sa týka pozmeňovacieho návrhu 39 eh, ohľadne citácií. Je tu určitý zmetok ohľadne zoznamu pozmeňovacích návrhov, pretože 39 a ide to textu smernice, nie uznesenia. Bolo by to v poriadku v rámci tohto legislatívneho uznesenia, ale ako som povedala, vážime si prácu komisie a podporu, ktorú nám poskytla a tiež obsah návrhu komisie. Ale ako som vysvetlila v výbore, chcela som sa vyhnúť právnym a iným komplikáciám spojeným s bojom proti návrhu komisie v rámci právneho textu smernice, pretože z toho vyplývajú komplikácie. Chcela by som navrhnúť ústny pozmeňovací návrh, aby namiesto slov having regard to the commission proposal na namiesto vsunutia týchto slov by sme vsunuli having regard to the fact that the Commission has made a proposal. A toto eh, zvýrazňuje hodnotu prácu viceprezidentky Redingovej a jej služieb. Ale dúfam, že chápeme, že sa vyhýbame niečomu, čo ja vidím ako určitú právnu komplikáciu. A toto uzná prácu a obsah e, návrhu komisie e, a zároveň to bude Myslím si, že kolegov, kolegovia a kolegyne by mohli súhlasiť e, s týmto návrhom, tak ako to bolo či, a, a tiež by som pýtala plusko k, ako plus k pozmeňovacím návrhu číslo 39. Ďakujem pekne. Dúfam, že aj ostatní kolegovia to môžu akceptovať. Ďalšia vec, ktorá predstavuje dôležitý rozdiel medzi nami, predstavuje článok 3 odsek 6 ohľadne ústnych prekladov máme tu odlišné názory. Máme Koel, pána Koelia ohľadne 84, kde vypúšťame túto možnosť eh, ústnych eh, prekladov a to je odrazené v pozmeňujúcom návrhu pána Alvara, ale moja pozícia ostáva nezmenená. Podporujem môj pozmeňovací návrh 30. Chceme podporiť eh, zabezpečenie ústnych eh, prekladov, tak ako to tam dala, dala eh, rada, čiže toto je jasná voľba a budem pracovať s tým a eh, s, s výsledkom. Myslím si, že je tu pár pozmeňovacích návrhov, ktoré boli stiahnuté, ale inak si myslím, že tu nie sú žiadne ďalšie problémy, ak súhlasíte. A ospravedlňujem sa za prácu, ktorá bola vykonaná v poslednej chvíli, v posledných minútach. Prosím vás o pochopenie. Viem, že nebolo ľahké hlasovať dnes dopoludnia v tejto veci, ale verím tomu, že sa zorientujeme a že môžeme e, vstúpiť do rokovaní s radou. Čiže veľmi ma mrzí, že sme to robili tak narýchlo v posledných e, minútach. Ale ďakujem za vaše pochopenie vopred. Ďakujem, pán predseda. You your... Ďakujem za vaše snahy, pani Latfordová. A ak som to dobre pochopil, navrhujete ústne, ústny pozmeňovací návrh? No len jeden. Ste ochotná, aby sa hlasovalo uh, najprv ohľadne tohoto pozmeňovacieho návrhu ústneho pred ostatnými, alebo chcete sa postaviť za e, to, ten pozvací návrh e, v momente, keď to budeme riešiť. Myslím si, že keď prejdeme na 39, ide o prvé pozvací návrh ohľadne citácií a, a, a úvodných ustanovení a potom budeme riešiť, budeme hlasovať ohľadne ústneho poznačného návrhu. Ak to neprejde, tak potom 39 budeme riešiť v dvoch častiach. Takto. Potom sa rozhodneme o tom. My dúfam, že to kolegovia budú môcť akceptovať 39 e, v znení e, zmien a pozmeňovacích návrhov. Takže teraz začneme hlasovaním. Ak je, sú všetci pripravení, môžeme začať. Pozmeňovací návrh číslo 14. Za. Proti. Prijatý. Pozmeňovací návrh 69 stiahnutá. 69. Kto je za? Kto je proti? A 69 prijatá. 15 odpada. Pozmeňovací návrh 16. Za? Proti? Prijatý. 17 za? Proti? Prijaté. 18 za? proti, prijaté. 19 za, proti, prijaté. 17 je jazyková, nehlasujeme. Kompromisný pozmeňovací návrh číslo 1 za Proti? Prijatý. 71 odpada, 20 odpada, 72. Kto je za? Proti? Prijaté. 74 odpada, 73 odpada. Kompromisný pozmeňovací návrh číslo 2. Kto je za? Proti? Prijaté. 21 odpadá. 75 odpadá. 76. Máme oddelené hlasovanie. Nie, odpada, prepačte. Odpada. Áno, áno. Je to len druhá časť. Áno. Áno, áno. Volíme druhú časť. Hlasujeme ohľadne druhej časti pozmeňovacieho návrhu 76. Kto je za? Proti. Prijaté. Ale skontrolujeme si to? Nie, je to prijaté. Je to prijaté. Pozmeňovací návrh 22. Za? Proti? Kompromisný návrh číslo 3. Za? Proti? Prijaté. 23 odpadá. 77. 78. 23. Za? Proti? Prijatý. Pozmeňovací návrh 4. Za? Proti? prijatý. Odpadáva 25, 79, 80, 81. Pozmeňovací návrh 5. Za. Proti. Prijaté. Odpadá 26, 82. Pozmeňovací návrh 27. Za. Proti. Prijaté. 28 za. Proti? Prijaté. Kompromisný pozmeňovací návrh 6 za. Proti? Prijaté. Odpadáva 29, 83. A teraz prechádzame na pozmeňovací návrh 84. Za. Proti? Myslím si, že zamietnutý. Skontrolujeme? Áno, skontrolujeme. Skontrolujeme. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je uzavreté. Áno. 15 za, 26 proti, zamietnuté. Takže Pozmeňovací návrh 85. Je to identické, to isté. Pozmeňovací návrh 30. Za. Proti. Skontrolujme to. Nie? Je zamietnutý. V poriadku. Skontrolujme, skontrolujme. Elektronické hlasovanie je otvorené. za, 28 proti, zamietnutý. 86 odpada. A pozmeňací návrh 86 odpada? Nie, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie, nie, nie. Áno, vidím to. Takže pozmeňovací návrh 86. Kto je za? Proti? Skontrolujeme to. Hlasujte. 86. Hlasovanie uzavreté. Za 25, proti 13. Eh, nikto sa nezdržal. Prijaté. 21 za, proti, prijaté. 86 za, 87, prepačte, prepačte, za, proti, prijaté. 32 <coughs> za, proti, prijaté. 33 za, proti, prijaté. 34 za, proti, prijaté. 35 za, proti, prijaté. 36 oddelené hlasovanie. Prvá časť. Prvá časť. Za. Proti. Myslím, že je zamietnutý. a čas teraz. Za? Proti? Prijatá. prijatá. Myslím, že je prijatá. Teraz vidím 80. Osmičku vypadla. Mali sme oddelené hlasovanie ohľadne 36. 80 Osmička, hlasujeme o 88? Hlasujeme. Nie? Takže poďme na 89 za. Proti. Prijaté. 90 stiahnutá. 37. Za. Proti.

proti, prijaté. Teraz sa e, e, citácie a úvodné ustanovenia. 39 za. Chcel by som pripomenúť e, ústny pozmenujúci návrh. Chcete, aby som to zopakovala? Predseda, nie je to v poriadku, nemáme žiadne nemietky, pokiaľ ide o ústny pozmenujúci návrh. Dovolte by som vám pripomenala, že ústny pozmenujúci návrh by asi zniel, že vzhľadom na skutočnosť, že komisia predložila tento návrh a tak ďalej. Čiže spomíname tú skutočnosť a nie právny základ. Takže e, máme návrh pozmeňujúceho ústneho no- návrhu. Kto je za? Proti? Schválený. Kompromisný pozmeňujúci návrh číslo 7. Kto je za? Proti? Schválený Ďalej 40, 41 a 42 odpadávajú. A teraz pozmeniaci návrh 1. Kto je za? Proti? Schválený po kompromisný pozmeniaci návrh 8. Za? Proti? Schválený. dvojka odpadáva. Ideme e, na 43. Kto je za? Proti? Schválený. O 44. nie hlasujeme, je to identické. 45. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Schválený. 46. Nie, je to totožné. 47. E, kto je za? Proti? Myslím si, že je to schválené. 48. V poriadku, overíme si to. 47 si overíme. Takže hlasujeme elektronicky. Hlasuje sa. 47. za, 17 proti, nik sa nezdržal, takže je to schválené. Kompromis 48, kto je za? Proti? Schválený. Kompromisný návrh číslo 9. Za. Proti. Schválený. Trojka odpadáva. 49. Kto je za? Proti? Schválený. Kompromisný návrh číslo 10. Kto je za? Proti? Schválený. Štvorka odpadáva. Pozmenujúci návrh 50. Kto je za? Proti? Schválený. 5. Kto je za? Proti? Schválený. 51. Kto je za? Proti? Schválený. Pozmenujúci návrh 51 je totožné 52 odpadáva, 54 odpadáva, 6 takisto, 7 teraz. Kto je za? Proti? Schválený. 55 odpadáva. Kompromisný pozmenujúci návrh číslo 11. Kto je za? Proti? schválený. Osmič, e, osmička odpadáva. 56. Kto je za? Proti? Alebo overíme si to? Nie? Tak potom je to schválený. E, teda je to schválené. A čo? Pozmení sa návrh 9. Kto je za? Proti. Pozmenujúci návrh 10. Kto je za? Proti. Schválený. Kompromisný pozmenujúci návrh 12. Kto je za? Proti. Schválený. Pozmenujúci eh, návrh 11 odpadová. 57 odpadová číslo 12. Kto je za? Proti? Schválený. Pozmenujúci návrh 58. Kto je za? Proti. Schválený. 59. Kto je za? Proti. Schválený. 60. Kto je za? Kto je proti? Schválený. Pozmenil sa návrh 61. Kto je za? Je tu ústny pozmenujúci návrh z, eh, od, eh, z EPP. Kto je za? Proti? Schválený. 62 plus eh, ústny pozmenujúci návrh. Kto je za? Proti? Schválený. Kompromisný návrh číslo 13. Kto je za? Proti? Schválený. 63. Odpadáva. 64. Kto je za? Proti. Schválený. 65 je totožný. Takže pozmení pozmeňujúci návrh 13. Kto je za? Proti? Schválený. Pozmeňujúci návrh 66 odpadová. 67. Kto je za? Proti? Schválený. To znamená, že je tu záverečné hlasovanie a overieme si to elektronicky. Hlasuje sa, prosím. Končím hlasovanie. 37 za, 6 e, proti, nik sa nezdržal. Takže správa je schválená. Ďakujeme, pani Luffert, Takže mm, orientačné hlasovanie prebehlo úspešne. Ďakujem. Tým sme ukončili túto prácu. Na teraz. Próxima sesión es el 26. 26, 27, and 28. Yeah? If, if there is no, we have concluded our work. ukončili sme túto prácu, e, pokiaľ ide o e, hlasovací zoznam, takže ak nemáme nič navýše, tým sme ukončili aj dnešné zasadnutie. Ďalšie zasadnutie sa bude konať 26. o 3 po obede 27. o 12.30 a 28. o 12.30 tu v Bruseli. Nie, včera sa to e, e odročilo. Ďakujem pekne a dovidenia na budúce.